Good afternoon, uh, everybody. Uh, welcome uh, in our afternoon. Dobré popoludnie prajem všetkým. Vítam vás na našom zasadnutí dnes popoludne. Prvý bod na popoludnejšom programe je prezentácia zo strany komisie, je tu aj výmena názorov. Budeme sa venovať téme vytvárania jednotných e, digitálnych vstupov pri poskytňovaní informácií prípade riešenia, v prípade poskytovania služieb na riešenie problémov. Takže v máji roku 2017 komisia z, vydala balíček vrátane legislatívneho návrhu o týchto digitálnych vstupoch a komisia očakáva, že to má uľahčiť ľuďom aj podnikom e, realizovať v podstate platby prípade, že pracujú alebo žijú v iných členských krajinách. Požiadali sme komisiu, aby pripravila e, prezentáciu na našom dnešnom zasadnutí. Takže najprv tam bude dopadová štúdia a potom tam je ešte návrh ktorý sa týka práve tejto problematiky Single Digital Gateway. Predtým, než dostane slovo Európska komisia, by som rád, rada chcela privítala skupinu návštevníkov Nikola Dantiho, Sú medzi nami. Ide o asociáciu a, asociáciu, asociáciu talianských realitných agentúr. Máme tu ešte aj európskych občanov, ďalšia skupina, takže vítam vás všetkých aj vo svojom mene, aj v mene v nášho výboru. Chcela by som teraz dať slovo Európskej komisii. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedničko, za túto možnosť prezentovať eh, našu štúdiu vo výbore INKO. Budem sa snažiť vás, vám sprostredkovať tie hlavné prvky dopadovej štúdie a potom budem prezentovať tie základné kapitoly tohto nariadenia. Ale predtým, než vlastne prejdeme k jednotlivým detailom, tak by som vám sprostredkovala v podstate informácie o pôvode tohto návrhu, prečo sme sa rozhodli, že tu je takáto potreba Single Digital Gateway. Boli tu požiadavky stanovené zo strany biznis podnikov, ktoré si mysleli, že vtedajšie prostredie e, informačných služieb bolo zmetočné a napriek teda všetkému úsiliu e, to nezodpovedalo tým ich skutočným potrebám, pokiaľ ide o informovanosť jednotlivých pravidlá v jednotlivých členských štátoch v prípade, že sa snažili uplatniť svoje práva jednotného trhu. Takisto by som chcela poukázať na uznesenie z roku 2016 Európskeho parlamentu samotného, kde vlastne vy ste apelovali na komisiu, aby sa preskúmala súčasná džungla informačná, pokiaľ ide o poskytovanie služieb a informácií, a aby sa urobila skutočne veľká snaha v tom zmysle, aby sa to všetko viac prístupnilo a bolo to na prospech občanov a podnikov vo väčšej miere. Takisto pokiaľ ide o členské štáty samotné, pred dvomi rokmi 17 členských štátov zaslalo komisii list, kde žiadali takýto jednotný digitálny vstup, bránu, Single Digital Gateway a tak by som poukázala na platformu REFIT, ktorá vlastne poukazuje na to prostredie jednotlivých predpisov, aké úpravy sú potrebné a táto platforma REFIT apelovala na komisiu vlastne, aby sa urobili zmeny v súčasnom systéme, pokiaľ ide o to informačné prostredie. A potom ešte prebehla verejná e, konzultácia ohľadne európskeho občianstva a to potvrdilo, že teda nejde iba o podniky, ktoré žiadali od nás určité kroky, ale vlastne to boli aj občania Európskej únie, ktorí považovali za veľmi komplikované snahy zistiť to, aké pravidla treba uplatniť v prípade, že budú aktívni v inom členskom štáte. Tak toto je taká priesvitka, ktorá vám má sprostredkovať iba informácie o závažnosti toho problému. Eurochamber, Eurokomora, urobila taký prieskum medzi 600 malých a stredných podnikov, kde sa pýtali otázky, ktoré ktoré problémy považujú za najväčšie tieto malé a stredné podniky a z toho vzýšli potom také konkrétne okruhy problémov v oblasti právnych predpisov, ale čo vlastne sa zistilo, že tá hlavná, hlavná prekážka 83% to povedalo, že sú to komplexné administratívne postupy, ktoré ich najviac hatia ďalej, neprístupnosť informácií ohľadne pravidela požiadaviek a 81% sa stiažovalo napríklad o odlišných národných pravidlách, pokiaľ ide o výrobky a služby. A keď tu boli otázky týkajúce sa možných riešení, tak vlastne prvý návrh, ktoré malé a stredné podniky spoločne predložili, bol, aby tu bol jednotný portál, jeden portál, prostredníctvom ktorého by sa dali, dalo dopracovať k týmto všetkým pravidlám v jednotlivých členských štátoch. Prečo teda potrebujeme takúto jednotnú digitálnu bránu, Single Digital Gateway? V rámci dopadovej štúdie sme sa snažili pozrieť na jednotlivé siete a systémy, ktoré sa nám podarilo vytvoriť za ostatných 10-15 rokov a záver náš, to zistenie bolo, že napriek všetkému úsiliu je tu stále veľký nedostatok pokrytia, pokiaľ ide o informácie vzťahujúce sa na pravidlá. Pristupovali sme k tomu tak sektoriálne na princípe síl, a máme pravidla, ktoré vzýšli vlastne ohľadne smerníc o profesijných vzdelávaniach, niektoré sa týka zase výrobkov, pokrytých v patričných smerniciach, ale stále vidíme, že sú tu určité vákua ohľadne tých informácií a teda potrebujeme do toho vniesť väčšiu jasnosť. Ďalší problém, ktorému by sme sa chceli venovať, je vlastne kvalita týchto informácií, aj pokiaľ ide o asistenčné služby, súčasná legislatíva, súčasné dobrovoľnícke prístupy, takisto viedli k tomu, že tu je taká mozaika, pokiaľ ide o kvalitu samotnú. Niektoré informačné portály, ktoré boli rozpracované na národnej úrovni, sú skutočne vynikajúce a môže byť modelom pre ostatné ale v niektorých iných oblastiach takisto vidíme, že informácie sa prezentujú takým spôsobom, že jednoducho to je nezrozumiteľné pre občanov a podniky a to teda súvisí priamo s kvalitou samotnou tých poskytovaných služieb. Tretí problém, ktorý sme e, zistili, je, že hoci aj keď máte nejaký dobrý portál s informáciami a dobré asistenčné služby, tak častokrát občania a podniky si neuvedomujú, že vôbec tieto existujú a majú veľké problémy nájsť tieto zdroje informácií a služieb. A štvrtý problém je, že to sa týka teda disponibility cezhraničných zdrojov, pokiaľ ide o postupy. A tu, čo vidíme, je, že to môže aj tak byť, že národné informácie sú k dispozícii v národných jazykoch daných štátov, ale samozrejme tieto nie sú vždy veľmi dostupné, pokiaľ ide o cezhraničných užívateľov. To sa týka takisto postupov. V viacerých prípadoch členské štáty rozvinuli veľmi sofistikované onlineové postupy, ale nebrali do úvahy dostatočne potreby cezhraničných, zahraničných užívateľov, čím vlastne tieto portály alebo zdroje informácií sú nepoužiteľné pre zahraničných užívateľov. A ďalší problém, ktorému by sme sa chceli venovať opätovne napriek všetkým našim úsiliam, ešte stále nemáme dobrý reprezentačný prehľad ohľadne skutočných prekážok týkajúcich sa jednotného trhu, tak ako to vnímajú podniky a občania v prípade, že sa snažia využívať tieto trhy. Takže v rámci našej hodnotiacej štúdie sme e, urobili analýzu nedostatkov, predovšetkým pokiaľ ide o tie online informácie, ktoré sú v súčasnosti disponibilné na jednotlivých portáloch online a takisto sme sa snažili preskúmať aj to, do akej miery sú tieto informácie prístupné pre teda zahraničných užívateľov. Pozerali sme sa teda na mieru uži- disponibility týchto informácií v anglickom jazyku pre, pre zahraničných užívateľov. Takže keď sa pozrieme na tento graf, tak vidíte modrú krivku. Modrá krivka ilustruje disponibilitu tých informácií, ktorá by podľa našeho názoru mala byť k dispozícii pre občanov vo všetkých členských štátoch. A vidíte, že tá disponibilita je od 100% takých krajín ako Estonsko, Francúzsko a Luxembursko urobili vynikajúcu prácu, aby sprístupnili to informácie na národných portáloch až teda potom na tom konci máme až 40 A keď sa napríklad potom pozriete na tú e, disponibilitu týchto istých informácií napríklad v angličtine, tak vidíte, že sú tu veľké rozdiely pokiaľ ide o to, že čo robia členské štáty ohľadom toho, aby informovali vlastných užívateľov a čo robia, aby tieto informácie im sprostredkovali potom v inom jazyku zahraničným užívateľom. Takže pokiaľ ide o ten cieľ tohto digitálneho centra, je, aby sa to, obi tieto linky dostali na 100% úroveň, aby všetky členské štáty pokryli na 100% Všetky tie informácie, ktoré podľa nášho názoru sú potrebné pre občanov a podniky, a aby tieto informácie boli preložené potom aj do teda minimálne jedného dodatočného jazyka, aby sa urobilo všetko preto, aby to bolo k dispozícii aj pre tých zahraničných užívateľov. Takže Pokiaľ ide o tú ďalšiu analýzu nedostatkov, to sú napríklad online postupy, tu sme takisto sa zmapovali všetky členské štáty, urobili sme kontrol 20 postupov, aby sme zistili, že koľko z týchto 20 postupov bolo poskytnutých online a koľko z týchto 20 postupov bolo k dispozícii aj pre zahraničných užívateľov. Ako vidíte, je to takisto veľké, sú tu veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Na vrchole je Švedsko, Spojené kráľovstvo, Fínsko, kde je viac ako 80 týchto postupov, ktoré sme skúmali k dispozícii onlineovým spôsobom a na konci zase vidíte, že iba 15 je napríklad k dispozícii takých krajín ako Cyprus, Grécko a Česká republika. A potom, pokiaľ ide o disponibilitu pre zahraničných užívateľov, to je takisto nesúrodé. Napríklad v niektorých členských štátoch je to úžasné, kde tá červená čiara je totožná s modrou čarou, ale v niektorých iných členských štátoch sú tie rozdiely veľké. Takže cieľom tohto jednotného digitálneho prístupu je to, aby tá modrá a červená línia skutočne boli na rovnakej úrovni. A na záver, to je už potom vlastne ten tretí graf, ktorý sa týka rozdielov v rámci digitalizácie, pokiaľ ide o 13 kľúčových postupov, a to sú postupy, ktoré v navrhovanom nariadení budeme očakávať zo strany členských štátov, aby ich ponúkli v plnej miere online. Takže pokiaľ ide o tieto 13 kľúčových postupov, zase tu vidíte rovnaké, rovnaké krivky ako aj v predchádzajúcich eh, grafoch a niektoré z tých postupov sú eh, zabezpečené takmer online vo všetkých štátoch. Niektoré postupy zase sú pokryté iba do miery 20%. A keď sa pozrite na všetky členské štáty, tak vidíte, že tu je aj ten rozdiel ohľadne toho, čo je poskytované pre národných, domácich a čo je poskytované pre zahraničných užívateľov v zahraničnom jazyku. Takže toto sú tie problémy, ktoré sme chceli riešiť v rámci tohto jednotného digitálneho vstupu brány. Účelom je, aby sme zabezpečili občanom a podnikom ľahký a nediskriminačný prístup k týmto informáciám Európskej únie a národných pravidlách ohľadne národných postupov, ktoré musia dodržiavať a takisto aj ohľadne národných asistenčných služieb. A toto všetko v súlade e, s našou snahou zabezpečiť im lepšiu prístupnosť k týmto ich právam na jednotlivých národných trhoch. Takže toto je taký e, obrys tohto nástroja. Bude to taký nástroj spolupráce medzi členskými štátmi a komisiou, tak členské štáty ako aj komisia, všetky teda v rámci svojich možností sa budú snažiť, aby informácie z značnej služby boli zabezpečené online spôsobom, aby sme dostali teda tým odsúhlaseným kvalitatívnym kritériám. Bude to poskytnuté prostredníctvom eh, spotrebiteľskej interfejs a vlastne eh, zamýšľame, aby užívateľia mali možnosť poskytnúť spätnú väzbu ohľadne pokrytia a kvality týchto služieb, ktoré budú poskytované týmto jednotným prístupom. Takže čo očakávame, že bude tá pridaná hodnota tohto jednotného digitálneho vstupu. Ak to porovnáme napríklad s tým, čo máme ukotvené v našom návrhu a porovnáme to s súčasnými záväznými a nezáväznými európskymi aktami, tak ten cieľ je nasledovný. Chceme poskytnúť prierezový priestup silový, chceme sa pri, uberať cestou takou, aby všetky jednotlivé sektory mohli poskytnúť vstupné informácie, a, ktoré sa potom zapracujú. A našim cieľom je, aby sme sa sústredili hlavne na užívateľov. Chceme zabezpečiť všetko to, čo potrebujú podniky a ľudí, aby to nebolo jednoduché na, pre administratívu, ale pre užívateľov. Chceme toto zapracovať v rámci, e, v rámci týchto štruktúr a nechceme tú celú ťarchu chodiť na konečných spotrebiteľov. Chceme robiť aj to, aby tento, táto brána pokryla pravidlo nezdvojovania. Takýmto spôsobom vlastne odstránime niektoré duplikačné prvky a chceme e, sa vyhnúť nejakým nedostatkom na úrovni kvality, na úrovni disponibility, dostupnosti. Chceme zohľadniť tých 13 kľúčových postupov, ktoré sa najviac využívajú v cezhraničných oblastiach aby to bolo v plnej miere online a neposlednom rade chcem zabezpečiť to, aby všetky tieto služby boli v plnej miere dispozícii aj cez hraničným spôsobom. Takže aký je právny základ, pokiaľ ide o tento Single Digital Gateway? Ak sa pozrite napríklad na tento návrh, tak uvidíte, že tam máme začlenenie tri právne základy a dôvod, prečo sme mali pocit, že to je potrebné, bol nasledovný. Článok 21.2 je tu na to, aby sa pokryli tie postupy, ktoré za, zabezpečujú voľný pohyb osôb, Článok 48 tedy mal pokryť postupy týkajúce sociálneho zabezpečenia a článok 114 by sa sa mal pokryť o ohľadne všetkých požiadaviek postupov asistenčných služieb, ktoré nie sú pokryté práve týmito predchádzajúcimi článkami. A ďalšia otázka, ktorá bola riešená v rámci dopadovej štúdie, bola to, ako tento, táto brána rešpektuje vlastne princípy subsidiarity. Ak sa pozrite na tú štrukturovanosť toho návrhu, tak vlastne uvidíte, že sa snažíme riešiť predovšetkým administratívne prekážky, pokiaľ ide o jednotný vnútorný trh. Členským štátom dávame slobodu, aby mohli spracúvať svoju vlastnú informačnú architektúru, aby štrukturovali svoje vlastné národné postupy a očakávame, aby tieto postupy boli poskytnuté online spôsobom neukotvujeme nejaké konkrétne otázky ohľadne toho, ako by tieto postupy mali byť koncipované. A takisto členské štáty majú absolútnu slobodu e, uplatnenia toho pre nich najvhodnejšieho IT riešenia. A pokiaľ ide o proporcionalitu týchto návrhov, e, Single Digital Gateway vlastne stavia na existujúcich európskych a národných portáloch, a asistenčných službách, Takže nechceme začínať od nuly, nechceme znovu objavovať koleso a nechceme duplikovať také veci, ktoré už máme a ktoré dobre fungujú. Takisto nenavrhujeme žiadnu harmonizáciu postupov, nenavrhujeme spoločnú informačnú architektúru, my žiadame iba digitalizáciu tej užitosti divateľské skúsenosti na, na základe tohto postupu. To bude vlastne front office a členské štáty potom sami sa uzhodnú, že ako budú riešiť otázku back officeu. Chceme, aby spotrebitelia mohli mať vplyv aj na mieru kvality a pokrytia týchto vstupov a týmto sa vlastne chceme sústrediť na tie ich potreby a nechceme plýtvať časom na veci, ktoré nie sú tak veľmi žiadané z strany podnikov a občanov a nakoľko teda e, táto digitálna brana vstup by mala byť v plnej miere online, tak budeme musieť pripraviť viaceré nástroje na to, aby to celé vôbec fungovalo. Jeden z tých nástrojov, a to je vlastne kľúčové pre tento postup, je hľadač, ktorý bude vychádzať z celého repozitáru e, liniek, využívajúc národné e, portály, nebudú sa teda vytvárať nové webové portály, ale budeme teda hľadať taký hľadač, browser, ktorý dokáže zabezpečiť či už na národnej alebo európskej úrovni vyhľadanie danej informácie. Tak chceme rozvinúť hľadač asistenčných služieb, pretože vieme, že pre občanov a podniky je často ťažké nájsť takéto informácie o asistenčných službách. Potom tu budú dva dve možnosti poskytovania spätnej väzby, feedbacku ohľadne kvality a druhý zasa ohľadne prekážok, ktoré sú e, v rámci jednotného vnútorného trhu. Budú technické riešenia, ktoré umožnia aj implementáciu cezhraničnej miery toho princípu iba jedenkrát, pokiaľ ide o určitý obmedzený počet postupov. A takisto chceme využiť aj IMI, systém inter- informácie o internom trhu. Je to sumár informácií, ktorý má verifikovať autentickosť dôkazov, ktoré sa budú predkladať takýmto elektronickým formátom. Takže toto je ďalšia priesvitka, ktorá má znázorniť Single Digital Gate, ale teraz z perspektívy užívateľa. To znamená, my máme už existujúci prehľad webovských portálov, to vidíte hore v ľavom rohu a to, tam bude aj stránka pre EÚ, kde bude oveľa e, zlepšená vyhľadávacia možnosť. Čiže tam sú všetky európske jazyky a to usmerní užívateľa, či už na EU Europortál, ktorý vidíte na pravej strane, strane, alebo na niektorý z tých národných e, asistenčných portálov, čiže tam bude priamy prístup cez Europortál alebo cez vnútroštátne portály, ktoré budú preložené do príslušných jazykov. Teraz sa len tak rýchlo pozrieme na tie jednotlivé kapitoly v tomto návrhu nariadenia. Predovšetkým, aké sú hlavné požiadavky, ktoré bude požadovať Single Digital Gateway, pokiaľ ide o, o informácie bude tu poskytovať dohodnuté minimum informácií o Európskej únii a tam bolo jasne povedané v prílohe 1 návrhu, aký je zoznam týchto e, oblastí, teda to vychádza z dlhodobých skúseností, dlhoročných skúseností. Máme tieto informácie od občanov, čiže sme naozaj presvedčení, že to pokrýva všetky informácie, ktoré si užívateľia požadujú. Potom budeme mať základné kvalitatívne kritériá, ktoré musíme poskytovať tak na národnej, ako aj na európskej úrovni a toto je poriešené v článkoch 7, 8 a 9. Ďalej, e, členské štáty nám musia poskytnúť linky na tieto informácie, e, ktoré bude tento vyhľadávač vyhľadávať. Teda ten vyhľadávač musí vedieť, kde tieto informácie a ktoré informácie má hľadať. Členské štáty nám poskytnú informácie mm, o vnútroštátnych pravidlách, minimálne v jednom jazyku a potom tiež Európska únia poskytne informácie o EÚ cez Europortál. Aké sú postupy, pokiaľ ide, teda pokiaľ ide, e, aké sú požiadavky, pokiaľ ide o postupy? Tie postupy, ktoré už sú online v členských štátoch, tie budú nedimiskriminované nediskriminačné a ten cezhraničný prístup musí byť zabezpečený pre všetkých užívateľov. Ako iste viete, teraz je ešte stále s tým problém a toto sú prekážky vnútorného trhu, keď užívateľia sa nedostanú cezhranične k týmto informáciám v jazyku, v ktorom ich podporujú tak my poskytneme taký mm, front office pre tie najvyužívanejšie postupy online, je ich 13. Tiež je dôležitým prvkom, že členské štáty žiadame, aby poskytli informácie o všetkých týchto postupoch, ktoré sú online. Takže minimálne informácie, kde ich nájsť, aký je účel postupu a aké dôkazy je potrebné predložiť, aby ľudia spĺňali požiadavky postupu. Aj keď tento samotný postup ostane offline, online musia byť zverejnené tieto požiadavky. My sme tam zapracovali aj také ustanovenie, ktoré je tou prvou, prvým predpokladom pre to jeden, jedenkrát využitie a mm, ako by sa to mohlo využiť v ostatných postupoch. To je taký E, princíp, ktorý sa celkom dobre zaviedol už aj v členských štátoch, ale predsa len cezhranične to nie je možné a toto nariadenie poprvýkrát poskytne právny základ, aby sa toto mohlo robiť. A potom záverečné ustanovenia, ktoré sa týkajú postupov, že je potrebné dodržiavať indikované lehoty. Ak príde k nejakému omeškaniu, tak eh, úrady musia eh, informovať užívateľov o dôvodoch omeškania. Eh, ďalej, tento prístup je trošku iný ako ten, ktorý máme, pokiaľ ide o informácii. Tieto asistenčné služby ktoré sú e, vytvorené na základe záväzného európskeho práva. Čiže budeme tu mať jednotné kontaktné miesta, konstrukčné mm, kontaktné miesta. A toto by všetko malo byť v tomto nariadení ošetrené, ale potom aj také asistenčné služby, ktoré e, sú nezáväzné, napríklad Solvay Network. A toto um, tieto musíme zabezpečiť, že tieto sú závneho charakteru, aj keď sa zakladajú na iných dohodách. A aj tí, ktorí sa pre toto rozhodnú, budú musieť byť v súlade s kvalitatívnymi kritériami, ktoré sme stanovili pre asistenčné služby. Pokiaľ ide o tieto asistenčné služby, tak chceli by sme systematickejším spôsobom získavať eh, štatistické údaje o, o prieskumoch, ktoré sa robili, pretože tie nás upozornia na prekážky vnútorného trhu. Ďalej by sme chceli vytvoriť spoločný asistenčný servis, ktorý užívateľom umožní rýchlejšie sa k tomuto asistenčnému servisu dopracovať a nemusia klopať eh, z jedných dverí, od jedných dverí na druhé, aby sa dopracovali k tomu, čo hľadajú ako bude riadený tento jednotný digitálny vstup. Musia byť jasné ujednania, aby to bolo všetko eh, jasné. My chceme sa odlišiť od toho, čo sa robilo doteraz. Aby to naozaj bolo plne funkčné, musíme zabezpečiť, že každý členský štát ustanoví národného koordinátora a tieto koordinátory sa budú stretávať s komisiou na koordinačnej skupine. Tá má e, celý zoznam úloh, ktorý je stanovený v článku 26. Tiež tam budú dohody o spolupráci s ostatnými asistenčnými službami, aby sme vytvárali synergie a zabránili duplicite. Navrhli sme systém, ktorý nám umožní spoločné monitorovanie kvality, ktoré sa bude zakladať na spätnej väzbe e, od užívateľov a štatistických údajov, aby sme zistili, ak náhodou niečo nebude spĺňať požiadavky na kvalitu tak to napravíme. Tiež sa snažíme zabezpečiť, aby aj propagačné aktivity, ktoré sa týkajú SDE, boli veľmi dobre koordinované. No a potom je tu ďalšia záležitosť, ktorá sa nespomína na samot- v samotnom nariadení. Aj my zo strany komisie chceme zaviesť koordinačnú štruktúru, aby táto práca fungovala bezchybne. Ako budeme podporovať členské štáty pri zavádzaní STG, Bude tu koordinačná skupina, ktorá poskytne usmernenia, osvedčené postupy, potom bude výročný pracovný program, na základe ktorého budeme vedieť, aké kroky je potrebné podniknúť do hľadnej dobe. Komisia tiež poskytne finančnú podporu na preklady informácií a návodov, ako aj na dokončenie postupov. Takisto vyvinieme spoločné IT nástroje a bude tu finančná podpora na e-postupy prostredníctvom štrukturálnych fondov. Takže toto sú tie IKT projekty ktoré vlády zaviedli. Aký je plánovaný časový harmonogram pre SDG? No už my dúfame, že s pomocou parlamentu bude nariadenie prijaté niekedy v roku 2018. Po prijatí tak e, začneme e, s tým, že budeme príjmať vykonávacie a delegované právne akty, ktoré sú mimoriadne dôležité potom hneď na to, čo bude prijaté toto nariadenie. Začneme s vývojom IT nástrojov a mm, možno bude potrebné urobiť nejaké mm, preklady, natiahnuť to na tie stránky, natiahnuť tam tie postupy a potom spustíme koncom roku 2019 vylepšenú verziu. No a toto je v súlade s návrhom, teda spustenie samotného vstupu bude niekedy v roku 2022. Pozrime sa na tie mm, počiatočné náklady, tomu máme tiež správu, ale my sme to odhadli na členský štát. To je číslo, e, ktoré sa týka členského štátu, kde je najmenej postupov. Čiže tamto odhadujeme na 6,6 miliónov. To je tá najnižšia suma na zavedenie týchto postupov pre komisiu to bude znamenať 4,8 miliónov, čiže celková suma bude 109 miliónov eur. No ale keď sa pozriete aj na um, tie režijné náklady, ktoré sú potrebné na rok pre SDG, tie ročné náklady pre všetky členské štáty budú 5,9 miliónov eur a pre komisiu to bude 2,2 milióna eur. Keď by sme očakávali nejaké mm, výsledky, tak e, potom to bude 855 tisíc hodín ročne, ktoré sa ušetria pre občanov, lebo si tento čas jednoducho na základe tohto internetového využitia ušetria a pre firmy to bude už úspora 11 až 55 miliárd ročne. Áno, vieme, že takýto prístup je veľmi ambiciózny a bude si vyžadovať značné investície, tak zo strany členských štátov, ako aj zo strany komisie, ale keď sa pozrieme na očakávané úspory, ako aj prínos pre občanov a firmy, tak sa to naozaj oplatí. Ďakujem veľmi pekne komisii za túto prezentáciu a teraz by som dala, služ- dala slovo pani Marlene Mici. Ďakujem pekne, e, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne komisii za túto vynikajúcu prezentáciu. Áno, ako to bolo vysvetlené, návrh komisie chce zaviesť jeden jediný e, digitálny vstup aby bolo možné využiť asistenčné služby, aby mohlo byť využívané eh, internetové poskytovanie služieb, tak zo strany občanov, ako aj firiem. My sa venujeme podnikaniu aj počas cestovania, takže je to naozaj mimoriadne dôležité. Tak ako bolo povedané včera na digitálnej pracovnej skupine IMCO, že e, to posolstvo, ktoré vzýšlo z tohto stretnutia, že tento nástroj by nemal by byť len ďalší e, bod digitálneho kontaktu, to by mal byť ten ten jeden jediný vynikajúci bod a mal, mal by to byť vynikajúci nástroj. Ľudia by mali byť schopní a mali by mať k dispozícii takýto vynikajúci nástroj, tak na európskej ako aj národnej úrovni a preto ja podporujem tento návrh komisie aj hodnotenie dopadov, ako aj fakt, že oni tento nástroj využili ako uľahčenie práce a života občanov a firiem. Sú tu poukázané v tejto správe a je tu poukázané aj na problémy, ale bude to užitočné, ak by tieto hodnotenia dopadu boli e, jednoznačnejšie. Nie je vždy jasné, ktorá zainteresovaná strana si zvolí špe- ktorú špecifickú alternatívu. Toto bude vhodné pre firmy aj pre jedincov, ale vtedy, ak eh, tie informácie budú rozčlenené do jednotlivých okruhov, takže tieto informácie musia byť dostupné aj v ďalšom cudzom jazyku. Myslím si, že článok 5 a ďalšie články, ktoré sa týkajú tých postupov, budú články, o ktorých sa bude najviac diskutovať. Hneď zo začiatku však môžem povedať, že ja podporujem návrh komisie, aby toto malo poskytnúť prístup ku všetkým e, jednotlivým postupom, ale e, majiteľom a držiteľom e, týchto informácií sa stane e, členský štát. Tu pôjde aj napríklad o také E, e, listiny a dokumenty ako sobašné listy, diplomy, e, rodné listy a tak ďalej. Takže áno, podporujem, aby tieto postupy boli poskytnuté online. A keď sa aj pozrieme na tú možnosť, mohlo by tam byť aj viacej postupov, alebo mohli by sme to nechať otvorené. A nebudem ja využívať e, a nechcem, aby sme toto využívali ako e, harmonizačný postup, ale musíme si nechať niečo na e, inej úrovni. To by malo byť poskytnuté inými možnosťami, či už je to právo spoločnosti alebo vnútroštátne záležitosti, ale tieto postupy musia poskytnúť Eh, prístup, prístup eh, občanom, ale nechceme harmonizovať firemné právo. A teraz sa vraciam zase k postupom. Komisia vo svojom hodnotení dopadov tuto navrhuje 20 postupov, 10 pre firmy, 10 pre občanov, ale tuto je v prílohe 2 e, tohto návrhu nariadenia len 13 postupov. Tie, ktoré boli vypustené, sa týkali predovšetkým zdaňovania, ale aj profesných kvalifikácií. Takže mňa by zaujímalo zo strany komisii, prečo tieto postupy vypustili a možno by komisia mohla sa k tomu vyjadriť e, podrobnejšie ďalšia. Dôležitá vec je ten ďalší jazyk, ktorú, ktorý musí poskytnúť administratíva teda pôjde tu aj o výmenu dôkazov a autorizácie a tu musí byť ďalší mm, jazyk a potom sa moja správa vyjadruje aj k tomu jedenkrát, k tej zásade jedenkrát. Táto zásada jedenkrát sa môže týkať aj ochrany osobných údajov ktoré je potrebné každopádne chrániť, ale tento návrh neposkytuje právny základ na technickú pomoc pri využívaní týchto informácií. Ehm, inak je to uvedené aj v vnútroštátnom práve, ale nejde tu ani o obmedzenie zásady na obmedzenie účelu a je tu aj veľmi veľa problémov, ktoré sa týkajú praktickej kontroly, aj pokiaľ ide o nariadenie IMI, tu sa odporúča napríklad mm, HDP v rámci IMI, aby sme tu chránili údaje a ja sa teším teraz na odpoveď komisie a teším sa aj na ďalšie otázky. The... Ďakujem pekne, takže prejdeme k tieňovým spravodajcom pani e, Roža. A tu e, za EPP je to od Marka Raz, ale nemohol tu byť, takže mi pripravil text, aby som vám ho prečítala je to pripravené po poľsky, aby eh, zabezpečil, že sa mi to podarí pekne prečítať. Takže to prečítam po poľsky. Takže od Marka raz hovorí, Vítam návrh komisie, pokiaľ ide o zavedenie tejto jednotnej brány. Dúfam, že táto iniciatíva bude prijatá e, väčšinou nášho výboru. Už v januári 2016 Európsky parlament prijal správu, ktorá sa zaoberala aktom o jednotnom digitálnom trhu ona tu nachádzajú aspekty, ktoré komisia e, vzala do úvahy v tomto návrhu. Návrh komisie je realistický a dobre vyvážený a som hlboko presvedčený o tom, že prístup k úradným úkonom cez jednotný digitálny portál môže zásadným spôsobom zjednodušiť život občanom. Chcem upozorniť na tri hlavné aspekty. Poprvé, zo včerajšieho zasadnutia pracovnej skupiny pre jednotný digitálny trh vyplynulo, že máme k dispozícii rad špecifických portálov, o ktorých ale málo kto vie. V tejto súvislosti mám za to, že Európska komisia by mala byť zaviazaná k tomu, aby to bola možnosť doplniť tieto portály a služby do prehľadov a príloh v týchto nariadeniach alebo e, v rámci jednotného digitálneho portálu ako takého. Zo včerajšieho zasadnutia pracovnej skupiny vyplynulo, že Európska komisia má takýto zámer Každopádne tento návrh o tom dostatočne jasne nehovorí, takže by mal byť preciznejšie naformulovaný. Po druhé, hlavnú zodpovednosť za realizáciu má komisia a členské štáty, a to v rámci predpokladanej koordinačnej skupiny. Chápem, že e, Európsky parlament z praktických dôvodov má určitú obmedzenú úlohu, ale myslím si, že Európsky parlament by tu mal mať e, väčšie slovo, najmä pokiaľ ide o rozšírenie a propagáciu tohto jednotného digitálneho portálu. Po tretie, prílohy tohto legislatívneho návrhu sú naozaj zásadným legislatívnym prvkom. Ak chceme úplne pochopiť ciele tohto projektu, teda aké úradné postupy a informácie chce Európska komisia dať k dispozícii, e, sú za týmto účelom prílohy úplne nevyhnutné. A aktivity mm, v rámci delegovanej právomoci by boli lepšie v tomto prípade než bežný legislatívny postup. Európska komisia chce pravidelne analyzovať túto jednotnú digitálnu oberánu. Prostredníctvom delegovaných aktov by bolo možné aktualizovať to podľa potrieb používateľov digitálneho portálu. Som spokojný s tým, že Európska komisia by mala väčšie právomoci v oblasti zmien v prílohách. Tento legislatívny návrh nie je príliš kontroverzný a verím, že sa nám podarí efektívne na ňom spolupracovať, aby sme e, mali silnú pozíciu voči rade. Takže toľko od Otmara Karasa. Ja by som k tomu rada dodala niekoľko slov. Pol minútky. Ďakujem pekne e, všetkým, ktorí včera prišli na zasadnutie pracovnej skupiny. E, túto e, skupinu organizujeme pravidelne. Diskutovali sme s pani Gruben včera a čo tu nazývame veľkým nedostatkom pokrytia informácií už tých 5 rokov, odkedy e, funguje tento európsky portál. 91% európskych občanov nemá ani len informáciu, že takýto nejaký informačný servis vôbec existuje. Takže e, prepačte, že naozaj som takto kritická. Napriek tejto perfektnej a ambicioznej prezentácii. Je to predsa len duplikácia. Vy ste povedali, že nie ste za to, aby sa niečo robilo duplicitne. Už máme predsa tento europortál a my chceme, eh, aby, eh, bolo to, aby to fungovalo ako podstránka eh, tohto portálu. To je predsa už euro, je vlastne, Europortál je veľmi dobrý názov, takže vlastne tie ostatné veci by mali byť pod stránkou tohto dobrého Europortálu. A posledná vec, hovorili ste o, o tých národných koordinátoroch, že títo budú menovaní v každom členskom štáte, ale už e, sme o tom hovorili v našom e, výbore o týchto národných koordinátoroch pre Europort portál. Mali to byť najmä z ekonomických ministerstiev e, ľudia. Takže neduplikujme e, veci. Sorry, musím o chvíľku odísť, ale mm, je mi ľúto, budeme sa tu stretávať stále e, opakovania, hovoriť o tomto portáli, o miestach jednotného kontaktu. Mm, takže naozaj chceli by sme, aby to boli vlastne podstránky toho, čo tu už teraz máme za EKR. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať komisii za vynikajúcu prezentáciu a za dobrú výmenu názorov. EKR podporuje myšlienku jednotnej digitálnej berány e, firmy a občania môžu o tom len e, získať v e, cezhraničnej miere. A je to veľká výzva e, riešiť to aj v iných jurisdikciách mimo EÚ. Ale nemalo by to byť také komplikované urobiť to tak v rámci nášho jednotného druhu, trhu. Tvrdopracujeme na zjednodušení týchto pravidiel, pokiaľ ide o technickú harmonizáciu alebo o verejné obstarávanie. Prečo e, tu ale e, teda snažíme sa najmä redukovať bariéry a tiež administratívne prekážky, ktoré môžu brániť v cezhraničných aktivitách. Môžeme e, skutočne vytvoriť tieto príležitosti, ale ak nie je možné ich aj zrealizovať tým, že nemáme pripravenú administratívu a že, sú len, že je to spojené s vyššenými nákladmi, potom sme našu prácu neodviedli dobre dobré. A aby si občania uvedomili výhody voľného pohybu, musí byť eh, možné eh, takto e, integrovať a preniesť do nového členského štátu, do ktorého sa chcú presťahovať. Veci by mohli byť e, jednoduchšie, mm, ak sú digitálne a e, ak je možné sa do nich dostať cez jeden jednotný portál. Takže toto je veľká príležitosť v rámci jednotného digitálneho trhu. A určite sa to pretaví aj do e, ďalších oblastí e, e, používateľia budú využívať podobné postupy. Takže to zníži aj čas, ktorý nad takýmito úlohami strávia ak sa nám podarí tieto zaťaže e, zmierniť, uľahčíme život žiadateľom. Ale nejde tu len o tie administratívne e, procesy. E, dôležitá je aj druhá generácia tohto systému. Jedna z výhod online nástrojov je, že ich možno ľahko prispôsobiť. Chápeme, že tu existujú problémy, ktoré tu vzniknú, ale nemali by sme Mm, sa vzdať možnosti prepojenia e, jednotlivých systémov alebo rozšírenia kapacít. Tie systémy by e, mali nám e, pomáhať v rámci aktivít medzi jednotlivými administráciami a krajinami. Je tu ešte požiadavka ohľadne prekladov. Je tu potreba poskytnúť automatický preklad do jazykov Európskej únie. V niektorých prípadoch jazykových je to relevantnejšie než v iných, e, takže e, musíme to prispôsobiť e, potrebám ak túto jazykovú požiadavku splníme. Potom dodáme používateľom e, systém, ktorý chcú, e, systém, ktorý bude nákladovo efektívny. Tešíme sa e, na nahliadnutie do tohto návrhu podrobnejšie a na ďalšie návrhy pani Mici v dohľadnej dobe. Ďakujem Kaja Kalas za ALDE. Ďakujem za prezentáciu. Už sme hovorili na našej pracovnej skupine včera o tejto problematike. Čo je najdôležitejšie, e, to je tá fólia, ktorá nám ukázala tie hlavné prekážky, s ktorými sa stretávajú spoločnosti a občania v rámci komplexity administratívnych e, postupov. Takže to je ten postup ako taký a nie je samotná informácia, ktoré sú komplikované. To je kľúčové. Tieto postupy musia Eh, už od eh, samotného počiatku až do konca byť digitálne, aby ste tieto veci mohli začať online, ale ich aj ukončiť eh, online. Nie, že 75 urobíte online a potom ešte musíte niekoho niekde navštíviť a podpísať to. To je veľmi dôležité. A to má privádza k tým nástrojom, ako to možno urobiť, aby sme tieto postupy mohli zrealizovať. Musíte mať digitálnu totožnosť možnosť, identitu a vieme, že nie všetky členské štáty takéto niečo zavedené majú. Takže keď hovoríme o cezhraničných postupoch, ako môžete tieto služby poskytovať občanom iných členských štátov, ak nemajú žiadne nástroje na identifikáciu? Máme to nariadenie eh, o preukazoch totožnosti, eh, kde sa ustanovuje, že musíme uznávať eh, naše elektronické národské identity, ale e, neplatí to e, všade. Európske inštitúcie tu naozaj nejdu príkladom, pretože nemôžete použiť vašu e, digitálnu identitu, ktorá je oveľa bezpečnejšia a zakodovanejšia než digitálna identita, ktorú poskytuje napríklad parlament. Prečo nemôžeme využiť túto identitu, totožnosť, pre ukázanie totožnosti, ktorú už máme? Takže ak to chceme od členských štátov, mali by v tom ísť inštitúcie príkladom. Pokiaľ ide o postupy, eh, správa Dajkyňa tiež eh, spomenula, prečo sú tam daňové postupy eh, vyňaté a aj ja si myslím, že je zaujímavé, prečo sú vynechané. Vždy, keď hovoríme o malých a stredných podnikoch, vždy sa hovorí, prečo nepredávajú cez hranične, ale prvá vec je DPH, systémy DPH. Nehovorím, že daň by mal byť všade rovnaká, ale teraz vy vytvárame platformu, e, kde by sa dalo to e, využiť a e, tieto procedúry zrealizovať. Čiže toto je jeden z postupov, ktorý definitívne pomôže, aby digitálny trh fungoval a nemal, nemal by sa opomenúť. Rada som si vypočula, že kolegovia tu zdôraznil tento princíp len jedenkrát, že je dôležitý a tiež by som eh, chcela povedať eh, pani spravodajkyni, eh, že tu nevytvárame nejakú obrovskú databázu databázu, kde budú všetky údaje. Samozrejme, všetky tie požiadavky týkajúce sa ochrany údajov musia byť e, naplnené, ale ak e, v rámci tej databázy dáte údaje a táto komunikuje s inou databázou, to samozrejme neznamená, že to automaticky je známe e, všetkým, ale tá databáza si vyžiada údaje o tej osobe a to na určitom právnom základe a síce na základe tých pravidel pravidel upravujúcich ochranu osobných údajov, takže tam nevidím, že by mohol vzniknúť problém. A posledný môj bod je následovný. Musíme keď eh, sa budú navrhovať tieto typy port, škandálov. Musíme eh, sa eh, na ne pozerať z pohľadu občanov, nie z pohľadu komisie alebo eh, správy, administratívy, pretože nám ide o to, aby občania neboli frustrovaní, keď idú online, hľadajú, ako veci vyriešiť a sú tam rôzne portály a musia sa preklikať toľkými stránkami, kým sa dostanú tam, kde chcú. Takže nemali by sme sa na túto túto e, záležitosť pozerať z toho pohľadu, čo je pre nás vyhovujúce a príjemné urobiť, ale e, z toho pohľadu, aby e, tento jednotný digitálny portál bol užitočný pre používateľov, pretože tá skúsenosť, akú s tou budú mať používateľia, tá je najdôležitejšia. Ďakujem za zelených Julia Reda. Ďakujem pani predsednička. Myslím si, že skutočná pridaná hodnota tohto návrhu spočíva v oblasti, kde od členských štátov sa požaduje, aby určité procedúry boli online. Tu nejde o firmy, to ide o ľudí, o ich každodenný život, ktorý e, veľa času e, trávia vybavovaní, keď napríklad sa stiahujú z jednej krajiny do druhej, aby sa registrovali novú adresu času si registrovali, prihlasovali sa na univerzity a tak ďalej. Čiže v tejto oblasti naozaj sa dá ešte toho veľa vylepšiť a to je naozaj tá podstata návrhu. A mali by sme tu byť ctižiadostiví. Súhlasím s pani spravodajkyňou, že by sme mali e, tie procedúry, ktoré boli v analýze dopadov, tiež zahrnúť. Včera sme o tom mali veľmi zaujímavé diskusie v pracovnej skupine. Komisia konštatovala, že tu boli úvahy o rôznych právnych stanovených základoch pre zdaňovanie. Myslím si, že toto určite e, sa e, netýka tejto, e, tohto príkladu, ako spomínala pani spravodajkyňa, napríklad prílažky na univerzity. Čiže takéto veci by tam mali byť zakomponované. Je tam, sú tam samozrejme aj rozdiely medzi týmito postupmi, ktoré majú byť plne online. Niektoré si postupy vyžadujú, aby sa v určitom štádiu tá osoba dostavila na identifikáciu napríklad keď eh, mm, žiadate nový pás a pas si vyžaduje biometrické údaje. Keď sa vydáva napríklad poprvýkrát, tak eh, samozrejme je nevyhnutné, aby sa tá osoba osobne dostavila. A tá, eh, tým spô, ten spôsob, akým touto problematikou návrh nahrába. Eh, teda keď niekto musí sa dostaviť, tak to si myslím, že je eh, riešiteľné. Malo by tam byť ani veľa miesta na interpretáciu rôzno medzi členskými eh, štátmi. Možno by sme tam mali ustanoviť, kde výnimky sú možné a kde výnimky možné nie sú. A pokiaľ ide o poskytovanie informácií, tam je veľa ďalších oblastí, ktoré sú tu pokryté. Ten jednotný kontaktný bod, napríklad, kde by sa vyžiadali informácie týkajúce sa sobašov, podpory eh, detských prídavkov a, a podobne. Čiže toto je jeden dôležitý krok, ale eh, často eh, tieto jednotné kontaktné body vec neuľahčia, pretože tie postupy sa líšia z jednej krajiny na druhej. Takže som si vedomá, že sa nám to nepodarí všetky problémy vyriešiť, ale musíme sa snažiť zabezpečiť, aby tieto najmä rodinné záležitosti sa dali vyriešiť efektívnejším spôsobom. E, Roza tu to tiež spomínala a síce vzťahy e, medzi e, tou bránou a portálom, čiže už máme portál a tá brána, ak som komisiu včera správne pochopila, tam ide skôr o tú technickú infraštruktúru, ktorá e, to celé bude predstavovať. Myslím si, že je dôležité trochu podrobnejšie vysvetliť, či to bude nejaký nový portál, ktorý bude existovať nad rámec toho, čo už máme, alebo alebo či to je len tá vlastne základná infraštruktúra technická, a, a, ktorá bude podporovať ten portál, ktorý už existuje. Nebudem žia, žiaľ si môcť vypočuť odpoveď, e, lebo vás musím o chvíľku opustiť, ale budem sa o to zaujímať a mm, mm, sme teda za to, aby to bolo konštruktívne riešenie v prospech najmä našich občanov. Ďakujem pekne. E, ďalší tieňoví správodajcovia tu nie sú, ale Viežiny e, Rozier sa chce vyjadriť. Ďakujem pekne. Ide o témy, ktoré sa nás priamo, nepriamo všetkých týkajú. My sme sa už týmto otázkom venovali istý čas. Pokiaľ diagnostiku, tak sa dohodneme pokiaľ ide o ťažkosti, pokiaľ ide o nedostatky, pokiaľ ide o veci, ktoré treba doriešiť, ale predsa len tu je otázka, ktorú si kladiem, pokiaľ ide o naliehavosť tých riešení, ktoré tu máme v kontexte tých problémov, ktoré tu máme, je tu otázka, ktorú treba riešiť. Na jednej strane ide o problém, ktorý vlastne spočíva v rukách členských štátov. Sú tu už konkrétne záväzky, ktoré majú členské štáty a ten spôsob, ako vlastne sa zhosti týchto problémov, sa líši medzi jednotlivými krajinami. Takže pokiaľ ide o na, namiesto navrhovania takéhoto nového riešenia, či by sa nedalo urobiť niečo iné. Možno by komisia mohla robiť svoju prácu e, vo vzťahu k tým krajinám, ktoré sa neplnia tie záväzky, tak ako by mali. To by mala byť prvá vec, pretože hovoríme, že treba aby všetko bolo onlineové, ale potom je tu otázka, či skutočne to bude na 100% fungovať tak, ako to má. Pretože s týmto už počíta vlastne smernica. Ako v niektorých členských štátoch je to horšie, v niektorých lepšie. Takže možno treba aktualizovať a digna- diagnostikovať, aby sme mali lepšie výsledky. Takisto otázka, a tým vlastne podporím to, čo povedala aj Rosa Thun. Máme tu už vlastne veľké množstvo portálov, máme Eurourop, máme Jugovnet, pokiaľ ide o smernicu o službách, takýmto spôsobom skutočne urobíme niečo, bude to mať dobrú vizibilitu. Niektoré z nich nie sú také známe, snažíme sa ich sprostredkovať a týmto, že vytvoríme nový, to si bude vyžadovať ďalšiu energiu, takže úprimne povedané, skutočne mali by sme možno využiť plný potenciál tých, ktoré máme a potom vytvárať nové. A takisto pokiaľ ide o potreby spotrebiteľov, ja mám napríklad podnik a chcem e, spolupracovať s nejakým členským štátom, tak samozrejme podľa, môj prvý reflex nie je, že pôjdem hľadať niečo na európsky, na európsky portál. Samozrejme najprv budem hľadať informácie e, online o tej krajine, kde chcem podnikať. Nie som si celkom istá, že či automaticky by som išla na takýto európsky browser, aby sme našli nejaké konkrétne informácie. To znamená, treba sa zamyslieť nad tým, že ako fungujú v súčasnosti tie portály a vieme napríklad, že v súčasnosti otázka, pokiaľ ide o migráciu a e, mobilných informácií, nemusíme teda vytvárať dodatočnú dodatočnú stránku na európskej úrovni, pretože vidíme, že to nie až tak dobre funguje. Ďalšia otázka, prečo takúto úpravu potrebujeme? Pretože ak tu ide skutočne o harmonizáciu, pokiaľ ide o kartografiu, pokiaľ ide o zosúľadenie toho, čo robia členské štáty, podľa mňa nepotrebujeme nejaký takýto právne záväzný nástroj. A chcela by som povedať, že začínam tu trochu nedôverovať tomu, pretože zase, že komisia chce iba organizovať spúšťanie nejakých existujúcich textov, ktoré máme, ale keď si to otvoríme, tak často vidíme, že sa vytvárajú dodatočné nástroje, ktoré vlastne idú nad rámec toho, čo je podkytené v legislatívnych textoch. Takže treba jednoducho koherentnejšie e, implementovať to, čo už máme v textoch, pokiaľ máme smernicu, pokiaľ hovoríme o smernici o službách a keď napríklad hovoríme, keď hovoríme o otázkach, keď e, niekto nejaká firma chce byť aktívna v iných krajinách, tak musí jednoducho plniť tie predpisy, ktoré sú v týchto krajinách k dispozícii. Samozrejme, potrebujeme, potrebujeme plniť všetky tieto predpisy, ktoré máme k dispozícii. Je to celé komplexnejšie a v každom prípade by som chcel, aby sme sa vyhli vytváraniu nejakých nových záväzkov, pretože to nám nepomôže. Ehm, venujú sa tomu členské štáty. Uh, to... Ďakujem, Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Týmto sme sa už dostali ku komisii, takže poprosíme vás stručne, pretože nemáme veľa času. You, um, uh, uh, Ďakujem veľmi pekne za tie vyjadrenie, Tak ako povedala pani Mici, nie je tu o, uh, o snahu nejako cez zadné dvierka harmonizovať všetky tie postupy. Uh, sú tu viaceré odseky v tých právnych textoch, ktoré sa vlastne snažia e, robiť tieto predpisy záväzné. To nie je našim úmyslom a čo my chceme je, aby členské štáty poskytovali tieto postupy vlastne onlineovým spôsobom. A potom napríklad aj otázka, že prečo tých 20 postupov bolo preskúmavaných v rámci, tej, e, v rámci toho preskúmania tých postupov. E, už vlastne bola poskytnutá odpoveď, súvisí to s tým právnym základom, tie postupy, ktoré sa týkajú napríklad daňových otázok, mali sme pocit, že si budú vyžadovať dodatočný právny základ, ktorý by nás posunul do toho vlastne scenára jednomyselnosti, preto sme sa snažili im vyhnúť. A pokiaľ ide o univerzálnosť e, registračného postupu, bolo takisto vypustené, pretože tu boli obavy, že viaceré z týchto univerzít neboli a, právnymi osobami a to by mohlo spôsobiť viaceré problémy. A na záver, pokiaľ ide preuznávanie profesných kvalifikácií, to bolo vypustené, pretože vlastne to je v plnej miere pokryté už v rámci, tých, v rámci tej smernice o profesných kvalifikáciách. A pokiaľ ide o tie obavy, ktoré boli vyjadrené zo strany pani Mici, pokiaľ ide o ten princíp jedenkrát, iba jedenkrát a pokiaľ ide o ochranu osobných chudá. Takže predtým, než vôbec začneme pripravovať tento text, tak sme boli v kontakte s EDPS a už vlastne vtedy sme dostali neformálne stanovisko, predtým, než tento text bol prijatý zo strany komisie. A my sme sa snažili obsiahnuť všetky tie odporúčania, ktoré sme dostali už v rámci tohto návrhu ale samozrejme môže tu byť ešte a je priestor pre ďalšie zlepšenia, ale pokiaľ ide o formálne stanovisko strany IDPS, tam sme videli, že to je všeobecná podpora, pokiaľ ide o ten princíp iba jedenkrát, tak ako to navrhuje vlastne tá úprava. A takisto ste sa dožadovali e, začlenenia nariadenia do, o ochrane údajov v prílohe AMI nariadenia, tak e, pokiaľ ide o využívanie IMI zo strany úradov pre ochranu údajov, tieto postupy ešte stále prebiehajú pravdepodobne, keď sa dostaneme na koniec rokovania ohľadne tohto naradenia, tak bude možné e, e, vyjadriť nejaké definitívne, definitívne závery, že či to bude alebo nebude začlenené. A potom pani Fontún sa pýtala ohľadne potreby opätovného vytvor- potreby opätovného vytvárania ďalšieho portálu. Ja by som chcela iba sa vyhnúť nejakým nedorozumenia. Single Digital Gateway nie, je o vytvára- nie ide tu o vytváranie nového portálu. Ide tu o to, že toto by bola jedna stránka, ktorú som vlastne pre- ukázala v rámci e, tých presvitiek. E, to by e, sú, spolupracoval tento hľadač a browser s ostatnými národnými portálmi a e, europortálom, vlastne by to bola iba taká centrálna stránka. Tak si to bola otázka, či nemôžeme využívať EU Európ ako základnú centrálu a prečo nemôžeme vlastne ostatné iba k tomu pričleniť. Dôvod, ktorý s tým súvisí, je vlastne to, čo spomenula pani Rozier, že spôsob, ako sa e, užívateľia snažia nájsť e, informácie, málo kedy sa obrátia na Európsku úroveň, keď chcú podnikať vo Francúzsku alebo v Nemecku, tak samozrejme ten prvotný reflex je, že idú na portály týchto krajín. Takže skutočno, že my nechceme vytvárať nejakú prísnu hierarchiu medzi európskou a národnou hierarchiou, pokiaľ ide tie portály, tak to je preto, že chceme byť viac zladení, zosúladení s tým, ako vlastne užívateľia využívajú a hľadajú tie informácie. Nechceme vyčleniť to, že užívateľia by napríklad neprešli prvotne cez tento cez tento e, spôsob, ale my chceme optimalizovať všetky, všetky webové stránky, ktoré by takýmto spôsobom boli zoskupené, rovnako ako používame napríklad Google, takže to by mohol byť ten výsledok našho spoločného úsilia. A pokiaľ ide o podporu, samozrejme, boli by sme uvítali, ak by Európsky parlament takisto zohral aktívnu úlohu v rámci e, osvety tohto tejto jednotnej e, digitálnej brány, ako náhle sa to spustí. A potom tá myšlienka ohľadne vytvárania nejakej možnosti rozšírenia tých e, príloh na základe delegovaných právnych aktov, to by mohla byť dôlež- zaujímavá téma, pokiaľ ide o diskusie v rámci rokovaní medzi radou a parlamentom. A tá referencia na to, že iba 90% Európanov v súčasnosti si uvedomuje, že existuje e, takýto europortál, ako som už vlastne uviedla včera. Napriek tomu, že veľa ľudí nepozná túto značku, tak tých 17 miliónov ľudí, ktorí navštívujú túto stránku, teda vedia, že sa to dá využívať. Možno nejaké značky nie sú také, e, nie sú také dôležité pre občanov, ale dôležité je to, že to využívajú. Pani Kalas uviedla, že je dôležité, aby onlineové postupy boli onlineové od samého začiatku až do konca. A to je vlastne aj tá myšlienka za týmto návrhom tá vytvorenia takéhoto gateway. Mal by tu byť, mala by tu byť možnosť, aby spotrebitelia od samého začiatku až do konca mohli postupovať onlineovo, týka sa to aj elektronického postupu a mali by takisto obdržať aj výsledky takéhoto postupu onlineovým spôsobom. Samozrejme nie je to možné v prípade napríklad pasov alebo vodičských preukazov, ale pokiaľ ide ostatné postupy, tak by mali mať možnosť eh, takýmto spôsobom sa dopracovať k výsledku a samozrejme je to obsahnuté aj v tom právnom návrhu. Pokiaľ ide o spomínané nariadenie, to je veľmi dôležité a treba urobiť všetko preto, aby tieto postupy skutočne boli disponibilné všetkým užívateľom a budeme apelovať na všetkých členské štáty, aby začali uh, updateovať tie nástroje týkajúce elektronickej identity, aby to mohlo byť využívané aj keď je dotyčná osoba v zahraničí. Pani Reda zasa e, poukázala na možné vákum, ktoré by sa dalo vytvoriť tým, že by sa vlastne <clears throat> zohľadnila tá skutočnosť potreby fyzickej prítomnosti pri e, vybavovaní pasu. My zdieľame tie obavy, e, ktoré ste spomenuli a snažíme sa postupovať tak, aby tu nedošlo k nejakým problémom dodatočným. E, ďalšia vec, ktorú Ako spomenula e, pani Rozier, viacere, e, viacere z tých postupov, tak ako poukázala na to, si e, vlastne tí užívateľia vybavujú tým, že idú na portál jednotlivých daných členských krajín. My chceme spoštiť také operačné mechanizmy, aby sme mohli monitorovať kvalitu všetkých týchto poskytovaných služieb a je tu vlastne nedostatok takéto operačného nástroja alebo nedostatok nejakých kritérií týkajúcich sa kvality, že sme tu mali ťažkosti, pokiaľ ide uplatňovanie požiadaviek zo strany smernice pre služby. Bolo to príliš široko koncipované v niektorých oblastiach, my by sme chceli tie nedostatky, ktoré tu máme, odstrániť. A pokiaľ ide o to, že prečo to nemá byť dobrovoľné a prečo to má byť nariadenie, sa napríklad pozrieme na existujúcu situáciu, kde vlastne máme taký mix dobrovoľných a záväzných postupov. Jediný spôsob, ako my vidíme to, že sa dá zaznamenať nejaká zmena a že chceme pokryť aj tie záležitosti, ktoré sú už teraz ukotvené v tých právnych aktoch, je to, že budeme postupovať cestou záväzného nariadenia. A ďalší dôvod, prečo sme sa rozhodli takouto cestou ísť, je to, že Single Digital Gateway vlastne e, uvaluje aj určité záväzky vo vzťahu ku komisii. Komisia je poskytovateľom informácií, je to takisto aj poskytovateľ asistenčných služieb a toto je niečo, čo sa nedá robiť prostredníctvom smerníc, takže toto sú vlastne tie dôvody, prečo takýmto spôsobom chceme postupovať. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne komisii za túto prezentáciu. Ďakujem aj poslancom. Máme 17. október, ktorý je vlastne e, lehota, pokiaľ ide o navrhované pozmeňovacie návrhy a budeme hovoriť o tejto otázke na ďalšom zasadnutí v novembri. Takže týmto sa chcem poďakovať komisii za prezentáciu a môžeme prejsť k ďalšiemu bodu na našom programe, ale predtým, než to urobíme, by som teraz prešla do holandštiny pretože dvaja z mojich hostí, ktorých tu máme, e, ktorí prišli teda na moje pozvanie, ktorí dostanú cenu európskeho občianstva z fondu Hope for Girls. E, táto organizácia sa snaží bojovať proti kaličeniu pohľavných orgánov žien. A teraz ideme ďalej. Máme tu ďalší bod. Ide tu o návrh stanoviska týkajúceho sa európskej stratégie pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy. Takže týmto dostane slovo hneď pán Mintelburg. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Všetko to tak pekne znie holandsky a flámsky, takže budem aj ja pokračovať v holandštine, vzhľadom aj na to, že tu máme takýchto vážených hostí. Takže máme tu stanovisko z výboru pre dopravu, pokiaľ ide o dôležitú tému, ide o inteligentné dopravné systémy. Čo je veľmi dôležité, je to, že táto otázka je veľmi dôležitá pre jednotlivých vnútorných. A táto otázka vlastne je momentálne vo fáze pred veľmi dôležitými zmenami, pokiaľ ide o hospodárske výzvy a príležitosti, ktoré to môže v budúcnosti priniesť. Európa by mala tieto príležitosti využiť predovšetkým v prospech občanov a podnikov. Vo všeobecnosti však s tou navrhovanou stratégiou Európskej komisie, pokiaľ ide o inteligentné transportné systémy, veľmi spokojný, pretože zohráva dôležitú úlohu na to, aby doprava bola bezpečnejšia a myslím si, že je veľmi dôležité postupovať takýmto spôsobom. Potrebujeme takéto návrhy, potrebujeme stratégie, musíme uspôsobovať patričné právne predpisy, pretože iba takýmto spôsobom Európa ďalej bude môcť držať krok s, medzinárodnými, e, s medzinárodným vývojom. Tieto inteligentné systémy a ich implementácia, samozrejme to nie je jednoduché, ale v každom prípade je to dôležitý krok. Stratégia je v každom prípade prvý krok a okrem toho potrebujeme určitú právnu istotu, právnu istotu, pokiaľ ide o právne predpisy. Občania majú nárok na ochranu súkromnej sféry, musia presne vedieť, akým spôsobom my s tými údajmi týkajúcimi sa konkrétnych osôb nakladáme a tieto práva ochrany údajov musia byť eh, vždy zabezpečené. Napríklad takisto výrobcovia eh, vozidiel musia takisto zohľadňovať dôveryhodnosť týchto informácií a všetci musia dbať na to, aby sa dodržiavali predpisy, ktoré súvisia práve s ochranou osobných údajov. Takisto by som chcel poukázať na význam technické harmonizácie a takisto aj pokiaľ ide o normy, pokiaľ ide o terminológiu, pokiaľ ide o údaje, to je veľmi dôležité, aby sme dosiahli i úspešnú implementáciu. Ja som skutočne takým nadšeným, pokiaľ ide o jeden konkrétny odsek, Konkrétne, pokiaľ ide o výmenu overených postupov, ja si myslím, že e, výmena týchto informácií by mala byť zo strany komisie ďalej podporovaná. Takisto veľmi dôležité sú práve cezhraničné e, projekty. Musí to byť všetko dobre financované, možno by tu ešte bol priestor na nejaké zlepšenie. Takisto sa tu hovorí aj o Sea Roads, aj tu je dôležitá výmena konkrétnych poznatkov, preto potrebujeme európske špecifikácie na to, aby sme zabezpečili tú interoperabilitu. A bolo by dôležité, aby sme objasnili to, že čo týmto spôsobom chce komisia dosiahnuť. Myslím si, že budeme potrebovať aj pre budúcnosť ešte ďalšie dotiahnutie niektorých konkrétnych detajlov. Niekedy je v parlamente e, ťažké postupovať, to priznám, Napríklad, keď chceme zabezpečiť veľmi rýchlo nejaké konkrétne predpisy, aby sme mohli implementovať tieto zmeny v prospech technických zlepšení, musíme mm, zabezpečiť určitú mieru dôvery voči týmto predpisom. Musíme robiť všetko preto, aby tie delegované predpisy mali čo možno najrychlejšiu implementáciu zabezpečenú. Je tu ešte aj poznámka počiarov, je tam krátka veta v tej stratégii obsahnutie komisia navrhuje, aby ten mandát bol predlžený na to, aby pri delegovaných akt, právnych aktoch na základe súčasnej smernice EIDAS, aby sme takýmto spôsobom mohli uplatňovať nové pravidla. Ja si myslím, že to je dobrý nápad. Musíme stanoviť nejaký konkrétny rámec v rámci tých predpisov ale potom musíme jednoducho aj dôverovať komisii, pretože komisia spolupracuje s jednotlivými agentúrami, dostáva konkrétne vstupné informácie aj z praxe a všetkých zúčastnených strán. Komisia musí mať k dispozícii možnosť prijať rozhodnutia čo možno najrychlejšie ohľadne delegovaných právnych aktov. Možno by sme mali viesť takú základnú diskusiu tu v parlamente o týchto problémoch, pretože častokrát zistujeme, že pokiaľ ide o technologické zmeny, niekedy tie predpisy ako keby prichádzali príliš neskoro alebo neskôr, ako je to potrebné. Zdá sa ako keby E, tieto technologické zmeny si vyžadovali ako keby etickú reakciu na túto celkovú situáciu. Máme tu viaceré dilemy a jednoducho na konci potrebujeme výsledok konkrétne predpisy. Mali sme postupovať rýchlejšie, pretože ten, kto je rýchly, v tejto oblasti môže tento e, celkový vývin e, najlepšie spracovať. Ja som takisto tieňový spravodajca vo výbore pre dopravu a to, čo sme my vniesli do tohoto stanoviska, bolo síce nie až tak obsažné, ale v každom prípade sme sa snažili zlepšiť otázky, pokiaľ ide o E, počítačovú bezpečnosť, tu samozrejme participujú ostatné výbory, ale my potrebujeme kompaktné stanovisko a toto stanovisko musí byť aj kompletné na to, aby výbor pre dopravu mohol s týmto niečo začať. Myslím si, že toto stanovisko bude nakoniec dostatočne inteligentné na to, aby sme skutočne mohli e, čeliť tým veľkým spoločenským výzvam a myslím si, že všetky výbory by mali tomu prispieť, aby sme skutočne dosiahli celoeurópsky CITS. Ďakujem veľmi pekne, teraz zostane slovo ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne spravodajcovi. To je naozaj veľmi dôležité, aby sme si stanovili takýto spoločný rámec, aby sme e, zaviedli takýto kooperatívny inteligentný systém dopravy na vnútornom trhu. Musím povedať, že my za EPP toto podporujeme, túto stratégiu CITS a je tu aj stanovisko, kde sa hovorí o práve spotrebiteľov na súkromie a ochranu ich osobných údajov. Takže túto ide o štandardizáciu spoločných definícií a zavedení interoperability na rôznych úrovniach. A preto mm, komisia by za partnerov mala prizvať ministerstva dopravy. Aj tieto námorné cesty sú veľmi dôležité, ak za, m, mm, zavádzame takýto kooperatívny inteligentný systém dopravy a jeho konštrukciu je potrebné neustále podporovať, aby sme mali aj rýchle siete, aby CITS fungoval a tiež e, podporujeme fakt, že vývoj a zavedenie e, CITS je bezpodmienečne nutné, aby sme zabezpečili aj kybernetickú bezpečnosť, aby sme sa vyhli tomu, že nejakí hekery náš systém budú zneužívať. Ak nezabezpečíme kybernetickú bezpečnosť, tak eh, ohrozíme tak našich občanov, ako aj fungovanie CITS. No, teraz pán Havel. Ďakujem pekne. Vidíme, že situácia je komplikovaná, máme tu viaceré problémy, pokiaľ ide o životné prostredie a bezpečnosť. Máme 26 tisíc ľudí, ktorí každý rok zom, zahynú na cestách. Takisto vidíme, aká je hustota dopravy. vidíme, že tu dochádza v podstate k omeškaniam, pokiaľ ide dopravu a to produkuje určité škody na úrovni 1% HDP celé Európsku. Vidíme, aké sú tu vysoké emisie, takže treba nás rýchle riešenie, ktoré bude jednoducho brať do úvahy aj potreby spotrebiteľov, obyvateľov, ale zároveň treba ísť ruka v ruke s životným prostredím. Tento návrh, ktorý máme predložený, ide správnym smerom, tým, že sa tu zdôrazňuje predovšetkým otázky bezpečnosti, účinnosti, trvanlivosti dopravy a takisto pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov. Myslím si, že musíme dbať práve na to, E, aby sme zohľadnili tie priority, aby sme nám podarilo urobiť v tejto otázke určitý krok dopredu a predovšetkým pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov. Máme tu štyri aspekty, ktorým treba pristúpiť, bolo toto spomenuté. Ten prvý, ochrana spotrebiteľov, ide tu predovšetkým o ochranu údajov, takisto ochranou dôveryhodnosti týchto informácií, aby sa nedostali tieto informácie do rúk tým, ktorých môžu zneužiť. Takisto pokiaľ ide bezpečnosť dopravy pre spotrebiteľov, bezpečnosť aj v tom zmysle, pretože počítačová kriminalita môže viesť k tomu, že bezpečnosť je veľmi dôležitá. Je to kľúčová priorita. Nemusíme sa báť technologického vývinu, ale predsa len ide o bezpečnosť je dôležitá, pretože sú tu hrozby, takže musíme toto stanoviť ako priority. Po tretie, ochrana zamestnanosti. Treba tu prehlbiť otázku riešenia straty pracovných príležitostí, pokiaľ ide o tú robotizáciu. Musíme nájsť nové inovatívne možnosti, ako vytvárať pracovné príležitosti. Niektoré sa stratia, niektoré sa zasa vytvoria. A štvrtý bod, treba takisto podporovať dialog medzi všetkými sociálnymi partnermi, tak na hospodárskej a sociálnej úrovni. Prečo? Pretože si myslím, že musíme podporovať všetkým interoperabilitu čistých technológií v rámci transportov, ktoré, dopravných systémov, ktoré budú kooperatívnym spôsobom v súčinnosti. Takže dúfam, že sa budeme uberať správnou cestou. Veľmi pekne ďakujem. A teraz EKR. E ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja mám len niekoľko pripomienok za EKR my veľmi vítame tento návrh, pretože toto sa týka investícií, ktoré idú do miliárd a Európska únia toto musí využiť. V rámci tejto stratégie CITS Potrebujeme pilotné technológie, ktoré nám poskytnú plány do budúcich investícií. Pre Spojené kráľovstvo my už máme medzi eh, doverom a pevninou takýto koridor, ktorý je napojený a práve táto interoperabilita, štandardizácia je mimoriadne dôležitá a teda môžeme poskytnúť stimuly priemyslu, aby rozvíjali tento trh. Spojené kráľovstvo, Belgicko, Francúzsko pracuje na spoločnom projekte prepojiť tento koridor na iné koridory v Európskej únii a toto umožní zlepšiť naše služby, ktoré nám v konečným dôsledku dovolia využívať tieto služby a my chceme tieto štandardy nastaviť tak, že tieto budú využívané na globalizovanú štandardizáciu v rámci európskeho líderstva. Takáto platforma spája všetky členské štáty a poskytuje smerovanie pre tieto prepojené e, technológie vozidiel. Takže my toto naozaj vítame. Ja a Chcem veľmi pekne poďakovať pánovi Fan Miltenbergovi aj za pána Daltona, ktorý si myslí, že toto je vynikajúce stanovisko. Takže už tu teraz nemáme žiadnych tieňových eh, správodajcov. Takže ak chcete povedať, pán Miltenberg, niečo k tomu. Nie, nie, ja sa len chcem poďakovať, pretože všetci tieňoví správodajcovia podporili tento návrh, tak môžeme ho trošku ešte vylepšiť, ale ja som otvorený voči ďalším diskusiám a teším sa, na to, že sa pozriem na pozmeňovacie návrhy. Áno, keď hovoríte o pozmeňovacích návrhoch, takže 25. október na obed je mm, um, lehota a potom ich prediskutujeme na stretnutí mm, v novembri. Teraz môžem uzatvoriť tento bod a dnes môžeme teraz prejsť na ďalší bod a to je mm, zváženie pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú nariadenia a potreby reformy v profesionálnych službách. Máme tu spravodajcu Nikola Danty, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať tieňovým spravodajcom, ktorí mi poskytli pozmeňovacie návrhy. Väčšina podľa mňa z nich bola naozaj konštruktívna a zlepší kvalitu tohto textu. A ja si myslím, že tu ide o to, aby sme našli tú správnu rovnováhu medzi dvoma cieľmi že potrebujeme reglementačný rámec, ktorý bude efektívny, aby sme mali stimuly pre mládež, aby sa zapájala do práce, ale na druhej strane musíme zabezpečiť kvalitu poskytovaných služieb a tu ide aj o sledovanie verejnoprospešných cieľov, za účelom služby spotrebiteľom a to sa ukázalo aj dnes v rámci tejto rozpravy, ktorá sa týkala proporcionality. Mohli by sme poskytnúť to, čo by mali členské štáty zohľadňovať a komisia by tiež aj v budúcnosti mala poskytovať takéto indikátory, ktoré budú stále cieľnejšie a cieľnejšie. Musíme e, sa venovať aj článku 90 59, kde ide o jednotlivé profesie podľa vnútroštátnych predpisov. Potrebné je však aj podčiarknúť, že každé hodnotenie môže súvisieť a môže napomôcť k efektivite týchto ustanovení a toto sa netýka len hospodárskych kritérií. Toto by bola naozaj veľká chyba. A preto by som chcel počiarknúť skutočnosť, že veľa kolegov s týmto súhlasí, vychádzajú zo stovky a, a z pozmeňovacieho návrhu číslo 100. A tu sú rôzne motely ohrozenia ktoré vyplývajú z monopolných podnikov. Tu ide ďalej o to, aby sme tieto služby stále skvalitňovali na základe efektívnych predpisov, kde sa prispôsobíme technologickým výzvam. Ja samotný som podal pozmeňovací návrh na zlepšenie ale ako iste viete, toto je trošku priestorovo obmedzené a to musí byť vylepšené. Pokiaľ ide o mm, profesné služby v Európe, tu musíme sa obrátiť aj na politikov, ktorí to podporujú. Súvisí to aj s globalizáciou a digitalizáciou. Ľudia vo slobodnom povolaní musia sa venovať dvojitým účelom, pretože tento je v podstate malý a stredný podnik, ale zároveň je aj expertom a toto bolo už naznačené v záverečnej správe komisie, pokiaľ ide o tieto povolania. Tieto povolania sa musia naďalej rozvíjať, tie potrebujú služby, aby sme podporovali mobilitu v Európe a aby sme zaviedli internacionalizáciu a musíme obmedziť aj byrokratické postupy, Tiež by sme sa mali zamerať na digitalizáciu, ktorá má vplyv na tieto povolania. Na jednej strane je možné poskytnúť výhody a šance, na druhej strane je však tiež dôležité, aby sme sa pozreli na dopad na zamestnanosť, konkurencieschopnosť Európy a zachovanie našich kultúrno-sociálnych systémov, to sa bude diať aj cez ochranu týchto povolaní. Dúfam, že s tieňovými spolu, mm, spravodajcami budeme mať dobrú spoluprácu. Stretneme sa už na budúci týždeň v Štrásburgu a ja potom predložím týmto tieňovým spravodajcom aj Mm, pozmeňovacie návrhy, aby sme sa naozaj dohodli a aby sme do hlasovania text aj ukončili. Ďakujem veľmi pekne. A za EPP tu máme pána Andreasa Švába. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať za doterajšiu konstruktívnu spoluprácu, ktorá bola vedená e, myšlienkou že e, regulácia nie je zábranou konkurencieschopnosti, ak je zacielená. A myslím si, že aj predstavitelia týchto profesných organizácií si myslela, že tu ide o odstránenie vnútroštátnych predpisov aj keď e, tam sú niektoré neproporcionálne veci, ale tento všeobecný dojem je hrozný, lebo členské štáty nie sú ochotné o tomto diskutovať. Vždy tu vzniká taký strach, že tam sa aj tak všetko odstráni, ale ja som sa dnes nechcel zameriavať na to, ako má komisia komunikovať, ale chcel som sa vyjadriť k stanovisku spravodajcu a naozaj je tu jasné, že pri týchto reglementácia, ktoré sa týkajú povolaní, že to nemusí byť na prekážku samo o sebe a spravodajca v konečnom dôsledku sa hm, môžu so e, tieňovými spravodajcami dohodnúť na tom, že to podporia. Toto môže mať veľmi veľa vplyvov, ktoré môžu byť efektívne. Dnes sme už o tom hovorili. No a po druhé, odporúčanie reformy sa netýka aj postupu pre porušenie zmluvy. Komisia samozrejme by to tak chcela, aby e, zákonodarcovia za nich urobili tú špinavú prácu a aby to oni naozaj všetko prediskutovali. Takéto jednoduché to však nebude. Komisia tu prichádza s tými príkladmi, ale mala by sa tomu venovať. E, možno, že nebudem teraz oblúbený, ale v Slovensku zdá sa, že je to tak, že právo môžu študovať len plovinci, slovinci. A keď s tým, a keď s tým komisia súhlasí, no to nie je veľmi dobre. Takže mm, Mm, komisia, komisia je predsa ochranca zmluv, tak ja ju upozorňujem na túto jej funkciu. A potom niektoré tieto odkazy sa týkajú toho, že je to preregulované. A tu musím povedať, že ja som otvorený voči diskusie, čo je neproporcionálne, čo je priveľa, ale regulácia ako taká samozrejme nemôže byť vnímaná len ako negatívny prvok na vnútornom trhu. Tu sa musíme trošku identifikovať aj s tým, že vytvárame transparentnosť. A tento indikátor eh, intenzity regulácie, tento indikátor tým, tento by nemal byť hodnotený príliš vysoko, lebo v konečnom dôsledku táto analýza by mala byť podporená viacerými smermi a nie len tým počtom, takže dúfam, že na stretnutí s tieňovými spravodajcami nájdeme nejaké riešenie. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za EKR pán Sulík, nech sa páči. Dnes mi ide karta, rečním už tretíkrát. Každá regulácia či usmernenie Európskej únie by mala <clears throat> smerovať k odburávaniu bariér, ktoré obmedzujú realizáciu štyroch základných európskych slobod na túto skutočnosť poukazujem aj vo svojich pozmenujúcich návrhoch a so znepokojením vnímam protekcionistické opatrenia niektorých starých členov Európskej únie, ktorými chcú pod rúškom sociálneho dumpingu obmedziť voľný pohyb pracovnej sily na jednotnom trhu, ako sme to nedávno videli napríklad v oblasti dopravy. Vo svojom pozmeňujúcom návrhu preto zdôrazňujem, že komisia by ako strážkyňa zmluv mala presadzovať pravidla jednotného trhu a usmerňovať členské štáty tak, aby dodržiavali základné slobody vrátane voľného pohybu pracovnej sily. V tejto súvislosti podporujem pozmeňovacie návrhy mojich kolegov z ALDE, a to od pána Selimoviča a pani Charanzovej. Plne súhlasím s ich amendmentom three že odstránenie neprimeraných regulačných prekážok prispeje k naplneniu nevyužitého potenciálu rozvoja odborných služieb. Súhlasím aj s amendmentom five aby členské štáty prispôsobili svoju reguláciu na základe odporúčaní komisie v tomto duchu. Rovnako podporujem amendment eight aby komisia prijala opatrenia voči tým členským štátom, v ktorých bola identifikovaná mimoriadne reštriktívna regulácia obmedzujúca jednotný trh, rovnako tak amendmenty 63, 88 od EPP. Podporiť viem aj pozmenujúce návrhy kolegov z SND zamerané na vyššiu transparentnosť motivovania, monitorovania procesu dodržiavania predmetnej smernice, to je amendment 117, či väčšiu prehľadnosť databázy Komisie o regulovaných povolaniach, amendment 41. Za problémové však považujem návrhy, ktoré vyzdvihujú verejný záujem a sociálnu či kultúrnu politiku nad jednotný trh služieb. Členské štáty samozrejme mohli, môžu, vždy budú môcť regulovať vybrané povolania podľa vlastného uváženia pri dosahovaní verejného záujmu, ktoré si sami definujú. A všetci súhlasíme, že toto je kompetencia členského štátu a je plne v súlade so oznámením, so oznámením komisie. To, s čím zápasíme, je fakt, že verejný záujem slúži ako zámienka príjmaniu národných protekcionistických opatrení, ktoré verejný záujem v skutočnosti poškodzujú. Príkladov uvádza komisia vo svojom oznámení viac než dosť. Viaceré <clears throat> príklady boli na výbore spomenul aj pán Selimovič. Nejedná sa teda o hru s nulovým súčtom, keďže verejný záujem je možné dodržiavať aj pri lepšej mobilite pracovných síl. Naplňanie verejného záujmu má... It's working? The translation? Yes? Okay. I am finishing in one minute. Náplňanie verejného záujmu má priestor aj na jednotnom trhu. Národné opatrenia však musia byť nediskriminačné a proporcionálne voči pracovníkom z iných členských krajín. Skutočnou otázkou preto je, či má tento, výber záujem, tento výbor záujem na tom, aby pri naplňaní verejného záujmu fungoval bez zbytočných bariér aj jednotný európsky trh so službami. Ďakujem pekne za pozornosť. Ah, great. So we have power again. Dobre, vynikajúce. Takže opäť máme elektrínu a môžeme pokračovať v našom stretnutí. Takže teraz pán Selimovič, ktorý je za Alde tieňovým spravodajcom. Máte slovo, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem, pani predsednička. Ja budem stručný, nakoľko sa to len dá, ale na začiatok by som sa chcel poďakovať pánovi Dantimu za takúto vynikajúcu e, správu, ako aj kolegom za tieto pozmenujúce návrhy, ktoré e, predložili. Myslím si, že my nájdeme dohodu, pokiaľ ide o túto správu, pretože sa pohybujeme tým istým smerom a tiež by som chcel počiarknúť, že my z našej strany tiež e, sme ochotní mm, spolupracovať. Je tu e, potenciál rastu a e, tvorby pracovných miest bez toho, že by sme nejako príliš to preháňali s reguláciou ale regulácia môže byť v niektorých prípadoch oprávnená a proporcionálna. Moji kolegovia už aj povedali, že túto reguláciu je potrebné prispôsobiť sociálnym zmenám, ktoré sa dejú a ako viacerí kolegovia povedali, že niektoré členské štáty si nesplnili svoju úlohu. To znamená, že komisii nepredložili národné akčné plány a mm, toto je stanovené aj v smernici a pre moju politickú skupinu je to tiež veľmi dôležité. Niektorí kolegovia povedali, že niektoré krajiny mali veľmi čudné, e, čudné zákony. Malta, Chorvátsko, tieto mená tu odzneli a potom aj regulácia, ktorá absolútne doteraz bola nevýdaná. A tu je, takto je taká regulácia, ktorá obmedzuje mobilitu z určitých členských štátov, hoci to nebolo tak ľahko viditeľné v tomto texte návrhu zákona. Takže nebudem to tu zbytočne predlžovať. Teším sa na diskusie a myslím si, že kompromisné riešenie a zhodu dostaneme a my za liberálov sa naozaj budeme snažiť, aby sme dosiahli spoločný cieľ, aby sme nemali prílišnú reguláciu a tie členské štáty, ktoré si svoje úlohy doteraz nesplnili, tak si ich splniť musia, aby naplnili to, čo slúbili. Ďakujem pekne, dobre, teraz sa už nikto nehlási o slovo, nevidím nikoho, Takže nech sa páči Nikola Danti. Máte opäť slovo, pán spravodajca. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel poďakovať aj kolegom, tieňovým spravodajcom s veľkým záujmom som si vypočul to, čo ste povedali. S mnohým aj súhlasím, nie je tu ani nič protirečivého. A ja som presvedčený, že sa mi tu podarí nájsť kompromisný text, že sa dohodneme aj na pozmeňujúcich návrhoch, tak ako som povedal už na úvod. A ja potom už vopred poskytnem tieto jednotlivé aspekty, ktoré e, zhrniem, pripravím kompromisné riešenia a ďalšie stretnutie sa bude teda konať v Štrásburgu. Ďakujem veľmi pekne, takže 21. novembra sa k tomu vrátime a týmto sme sa dopracovali na koniec nášho dnešného stretnutia. Všetkým veľmi pekne ďakujem a zajtra o 10. budeme pokračovať. Pani predsednička láskavo ďakuje aj tlmočníkom, ktorí už na stretnutie koordinátorov nie sú potrební. Vidíme sa zajtra.